Ďakujem. Nech sa páči, ako ďalší má slovo. A poprosil by som a tiež by som pozdravil všetkých, ktorí e, sprevádzajú portugalského biskupa a delegáciu. Všetkých vás zdravíme. Monsignor, vitajte medzi nami. Rád by som tiež využil túto príležitosť, aby sme vyjadrili najhlbšie polutovanie a hlbokú sústrasť s ľudom Madejry, ktorí boli postihnutí katastrofou, prírodnou katastrofou a sme s nimi